Vážený pán viceprezident, excelencie, kolegyne, kolegovia, priatelia. Je mi veľkou cťou, že môžem v Európskom parlamente privítať pána Joea Bidena, ktorý je 47. viceprezident USA. Viceprezident Biden bol kľúčovou, je kľúčovou postavou americkej politiky a je známy kolegom v našom parlamente a to už mnohé roky. Zvolený bol do Senátu 1972, keď patril medzi najmladších senátorov vôbec v histórii svojej krajiny. Bol opätovne zvolený 6 krát a potom sa stal viceprezidentom USA v novembri 2008. Predsedal viacerým výborom v Senáte a teraz vystúpi pred nami s príhovorom. Bude hovoriť o niektorých veciach, ktoré vôbec nie sú populárne. On má svoje názory a preto, pán viceprezident, e, váš príhovor v Európskom parlamente považujem za dôležitý pre nás všetkých. Dovolte, aby som sa vám ešte raz poďakoval za veľmi plodné a konštruktívne diskusie minulý, ro- minulý týždeň v stredu v Washingtone. Kolegyne, kolegovia, dnešnom multilaterálnom, multipolárnom svete Európa, Amerika by mala a musí spolupracovať, musíme byť partnermi pre globálnu e, stabilitu a pre spoločné hodnoty. Viceprezident Biden a jeho návšteva Európskej únie zdôrazňuje toto odhodlanie. Bez silného transatlantického partnerstva partnery USA a Európska únia, keď nebudú spolupracovať, nepodarí sa nám nájsť riešenia na výzvy, s ktorými sme konfrontovaní, ako klimatické zmeny, aktuálna hospodárska finančná kríza. To je to, s čím všetci bojujeme. Potom je tu terorizmus, voľný obchod, ľudské práva a tak ďalej. Kolegyne, kolegovia, pred 25 rokmi, takmer na deň presne, prezident Ronald Reagan vystúpil v tomto parlamente. Bolo to 8. mája 1985. To, bol, to bol doteraz jediný raz, kedy prezident USA vystúpil pred demokraticky zvolenými zástupcami občanov Európy. Vaša prítomnosť v našej komore, pán viceprezident, je symbolom obnovenia dialógu na najvyššej úrovni medzi našimi dvoma kontinentami. Tu v Európe máme novú zmluvu, ktorá je veľmi dôležitá pre Európsku úniu, ktorá nám a Európskemu parlamentu poskytuje nové možnosti, nové kompetencie, a toto je veľmi dôležité pre celú Európsku úniu. Čo sa týka USA, USA sú vedené už rok prezidentom Obamom, je tu nová nádej pre svet a načasovanie vášho príhovoru, pán viceprezident, by asi nemohlo byť lepšie. Pán viceprezident Biden, je veľkou cťou, že vás tu môžem dnes privítať v Európskom parlamente a nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, ďakujem pekne za vaše privítanie. Ja som vás veľmi rád privítal vo Washingtone v Bielom dome a pre mňa je veľkou cťou vystúpiť eh, na tomto fóre pred Európskym parlamentom. Ja eh, pamätám parlament, eh, ja som člen parlamentu, ja poznám parlament osobne, ktorý má iba 435 členov a tento parlament je ešte veľa väčší. Pamätám si na prejav prezidenta Reagana v roku 1985 a aby som citoval írskeho básnika Jejca, ktorý hovoril o Írsku um, hovoril tam o nedeli 1960 a uviedol, všetko sa zmenilo, všetko sa zmenilo úplne a zrodila sa nádherná krása, mnoho sa zmenilo od 1985. Už sa toho veľa zmenilo a nádherná krása sa zrodila. Ako ste viete, dámy a páni, nie len e, som potešený, že sa môžem byť opäť e, v Bruseli druhýkrát ako viceprezident, ako možno viete. Niektorí americkí politici a novinári e, spomínajú Washington DC ako hlavné mesto slobodného sveta, ale mne sa zdá, že v tomto významnom meste, ktoré sa môže píšiť tisícročnou históriou, ktoré je hlavným mestom Belgická, domovom Európskej únie, ale hlavným sídlom NATO, toto mesto má zásluhu niesť toto označenie. Už viac ako 36 rokov v našom parlamente som pôsobil a preto je pre mňa veľkou cťou vystúpiť pred Európskym parlamentom. Prezident Obama a ja sme prví za 50 rokov Spojených štátov, štátoch, ktorým sa podarilo dostať sa e, do Bieleho domu z našich legislatívnych orgánov. Teda obaja sme prijali e, našu funkciu s veľkým ocenením vašej práce tu v Európskom parlamente, v bašte Európskej demokracie, spoločne so svojim bývalým kolegom z kongresu v Spojených štátoch. Vy a ja zastupujeme viac ako 800 miliónov ľudí. Zamyslite sa nad tým na chvíľku. E, dva zvolené orgány, ktoré tvoria legislatívu pre viac ako jednu osminu e, celosvetovej populácie. To je skutočne podivuhodné. A teraz eh, vďaka Lisabonskej zmluve máte zvýšené právomoci a väčšiu zodpovednosť, eh, ktorá ešte zvyšuje váš vplyv a my to oceňujeme. Oceňujeme to preto, že Spojené štáty potrebujú silného spojenca na to, aby sme spoločne sa mohli vyrovnať s problémami 21. storočia. V mnohom sme rovnakí, ale v mnohom sme aj odlišní za posledné storočie. Rád by som to povedal čo najotvorenejšie Vláda Obamu a Bidena nepochybuje o tom, že silne podporujeme živú Európsku úniu. My sa domnievame, že je mimoriadne dôležité pre prosperitu Spojených štátov, ale aj dlhodobú bezpečnosť má takúto Európu. O tom prosím nepochybujte. Keď som predsedal Senátu e, Spojených štátov pre zahraničné veci, a výboru pre zahraničné veci mal som príležitosť stretnúť sa s mnohými legislatívcami z Európy, z viacerých orgánov, vrátane niekoľkých z vás, ktorí ste tu dnes v tejto sále. Teda skutočne oceňujem po všetkých tých rokoch, aký zásadný krok to bol, keď ste vybudovali jediný viacnárodný parlament na svete, ktorý je priamo volený. Už tak veľa sa toho zmenilo. Som veľmi rád, že vďaka transatlantickému legislatívnemu dialógu e, budujeme e, silnejší vzťah e, s Kongresom Spojených štátov a dúfam, že to, čo sme začali minulý mesiac, ešte posilní tieto prepojenia. Pred 65 rokmi menej ako 200 kilometrov na juh odtiaľto vodcovia nacistického režimu vyhlásili prehru a to znamenalo koniec druhej svetovej vojny v Európe. Hneď na ďalší deň E, začali oslavy e, v New Yorku na Times Square a v Piccadilly Circus v Londýne, aj na Champs-Élysées v Paríži, v celom spojeneckom svete, aj tu v Bruseli. Tu v Bruseli sa uskutočnila omša vďaky vzdania a to ešte e, posilnilo prepojenie Belgicka a Spojených štátov. 8. mája 1945 tento svetadiel bol v ruinách Dvakrát ho postihla eh, veľmi krutá vojna za také krátke obdobie. Vtedy zjednotená a mierová Európa, Európsky parlament sa zdal ako fantáziou, ako nereálnou predstavou pre kohokoľvek, kto bol vtedy živý. A predsa vďaka neoblomnej vôli občanov a vďaka ľuďom ako Jean-Henri Spack po ktorom e, teraz nie sú viaceré miestnosti, meno Robert Schumann, Jean Monnet. To boli vizionári, ktorí boli pri zrode tohto parlamentu a ktorí nadviazali aj na posolstvo prezidenta Johnsona. Vďaka nim sme tu teraz zjednotení v tejto miestnosti a vďaka im ste tu aj vy. Došlo k jedno, jednoduchému paktu medzi šiestimi krajinami. E, bolo to Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ a ich úsilie bolo zamerané na slobodu myslenia, slobodu pohybu a slobodu podnikania v Európe. Jeden historik to nazval nie miestom túto Európu, ale skôr myšlienkou. A ja som to preto, aby som vás uistil, že prezident Obama a ja veríme v toto posolstvo, veríme v to, že svet môže byť lepší, Európa môže byť lepšia a už sa to vlastne deje. Európa a všetky členské štáty e, rokujú v obchodných e, zmluvách e, a rokujú jednohlasne. Je to Európa, ktorá má kultúrne aj politické hodnoty, ktoré zdieľa s vami aj moja krajina. Je to Európa, ktorá je celistvá, slobodná a mierová. As President Obama ako uviedol prezident Obama v Prahe zhruba pred rokom, silná Európa znamená silnejšieho partnera pre Spojené štáty a my tohto silnejšieho partnera potrebujeme. A preto urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme podporovali toto vaše úsilie, pretože posledných 65 rokov dokazuje, že keď Američania a Európania spoja svoje sily pre spoločný zámer, nič ich nezastaví takmer nič ich nezastaví. Spoločne sme absolvovali Marshallov plán, podarilo sa nám vybudovať najväčšiu investíciu v histórii ľudstva, podarilo sa nám vytvoriť najväčšiu mierovú organizáciu NATO, podarilo sa nám spojiť naše kontinenty a zblížiť ich. Spoločne sme zriadili najväčšie obchodné zriadenie v e, histórii ľudstva, e, ktoré predstavuje viac ako 40 eh, globálneho obchodu. A spoločne poskytujeme nádej a úľavu všetkým tým, ktorí trpia v humanitárnych katastrofách vo viacerých miestach na svete, na Západnom Balkáne, na Haiti, ale aj na mnohých iných miestach na svete. Pre tých skeptikov, ktorí napriek všetkým týmto výsledkom naďalej spochybňujú stav transatlantických vzťahov alebo postoj Spojených štátov voči zjednotenej Európe, môžem povedať im toľko. Aj keď Spojené štáty a národy a krajiny, ktoré vy zastupujete, ak nie sú zjednotené v spojených hodnotách a, a spojeným dedictvom miliónov obyvateľov, náš globálny záujem už sám o sebe nás spája vzťahy medzi Spojenými štátmi a Európou sú rovnako silné dnes a rovnako dôležité pre nás všetkých ako kedykoľvek predtým toto storočie otvorilo nové výzvy, nie sú o nič menej nebezpečné ako predchádzajúce výzvy v 20. storočí. A spoločne sa snažíme ich riešiť postupne. Sú komplikované, sú ťažké, budú aj nezhody, ale snažíme sa konať spoločne. Klimatické zmeny, jedna z najväčších hrozieb, ktorým čeli naša planéta, Spojené štáty a Európa konajú spoločne, aby všetky krajiny a najmä tie hlavné hospodárstva na svete prispievali k svetovému riešeniu tohto problému. Všetci sme urobili zásadný krok v Kodani a teraz musíme uskutočniť tieto zníženie emisí, financovanie a transparentnosť. V zmysle dohody musíme pomôcť tým najslabším krajinám od severu až do Tichomoria, pretože tie sú najviac posunuté touto krízou, klimatickou krízou. Isté, že sú tu ťažkosti v Afganistane, v Pakistane, aj tam konáme spoločne, aby sme zničili kroky Al-Kaidy a teroristických organizácií a tiež, aby sme dokázali vytrénovať armádu a políciu v Afganistane, aby boli schopní sami bojovať proti tomuto zlu. Spojené štáty a Európska únia aj členské štáty investujú e, obrovské peniaze aj, e, finanč, aj finančne, aj v materiálnom zabezpečení na boj proti týmto hrozbám. Ako viete, vyžaduje si to mnoho investícií. My ako vodcovia máme záväzok povedať našim obyvateľom, že toto je potrebné na našu spoločnú bezpečnosť. Ale berte mi, ja ako politik, ktorý už 38 rokov pôsobí v politike, chápem, že to nie je ľahké. Môžem vás uistiť, že nie je to o nič populárnejšie u nás, ako je to vo vašich krajinách. A práve preto Spojené štáty a Európa stoja bok po boku, aby zabránili Iránu, aby vyvíjali drové zbranie, aby zachránili našich obyvateľov pred týmito hrozbami. Spoločne sme sa pustili touto cestou e, proti iránskym vodcom. Dámy páni, napriek tomu, čo hovoria mnohí skeptici. Prezident už sám uviedol, že sa budeme snažiť podať e, ruku k ktorékoľvek strane, ktorá bude o to stáť. Prezident Obama uviedol, že sme ochotní rokovať s Iránom na základe vzájomného e, záujma, vzájomnej úcty. Naši spojenci e, dali jasne Iránu najavo, ako môžu vytvoriť opäť dôveru v medzinárodnom spoločenstve a vrátanie toho, že poskytnú prístup k E, zariadeniam, ktoré sa zameriavajú na obohacovanie i uránu a tiež, e, že zverejnia svetého stav, čo sa týka výskumného reaktora, ale celý svet e, teraz vidí, že iránsky vodcovia pohrdajú touto rukou a naďalej hrozia celému regiónu. Rád by som povedal veľmi jasne, jadrový program Iránu ohrozuje záväzky Iránu e, v zmysle zmluvy o nešírení jadrových zbraní a tiež e, ohrozuje vytvorenie nového konfliktu na Blízkom východe. Nebolo by to ironické po páde železnej opony a po tom, čo vzájomné hrozby a vzájomné seba zničovanie sa znížilo medzi najväčšími mocnosťami, že teraz by sa spustila nová vlna eh, v jednej z nestabilnejších eh, častí sveta. To by predsa bola obrovská irónia, ktorú naše deti, naše vnúčatá a naše právnúčata by nám neodpustili. Neodpustili by nám, eh, že sme to povolili. Okrem toho, vodcovia Iránu podporujú teroristické organizácie, a táto podpora naďalej pokračuje a naďalej prenasleduje tých občanov, ktorí mierovo protestujú na uliciach za miera spravodlivosť a chcú bojovať za povinnosti všetkých vlád voči svojim občanom. Irán má teraz pred sebou rozhodnutie, či sa bude držať medzinárodných pravidiel a či sa pridá k spoločenstvu zodpovedných národov, v to dúfame alebo či bude čeliť ďalším dôsledkom a bude izolovaný. Z očí voči hrozbe, ktorú predstavuje Irán, máme pred sebou záväzok voči bezpečnosti našich spojencov a preto sme spustili náš eh, program um, striel na to, aby sme ochránili aj tento kontinent. Dámy a páni, spoločne pracujeme aj v rámci NATO, aby sme e, boli schopní odolávať aj budúcim hrozbám budúcnosti, aj čo sa týka internetových hrozieb a budeme naďalej podporovať úzku spoluprácu v bez, otázkach bezpečnosti medzi NATO a EÚ. Minulý rok Spojené štáty a Európa konali rýchlo a rozhodne, e, keď sa blížila e, hrozba finančnej krízy ešte väčšia ako nedávna hospodárska kríza z minulého storočia a spoločne sa nám podarilo zabrániť tomu, čo mnohí označovali za úplne zlyhanie celosvetového hospodárstva dnes, prezident Obama a ja veľmi pozorne sledujeme vývoj hospodárskej krízy v Grécku a ako e, to Európa rieši. Oceňujeme balíček, ktorý teraz prerokováva Európska únia v spoločnosti s Medzinárodným menovým fondom. Chceme vás v tomto podporiť chcem vás podporiť v záchrane Grécka. Mohla by som spomenúť ešte ďalšie veci. Toto všetko dokazuje, prečo Európa nie je len najväčším obchodným partnerom Spojených štátov, ale aj našim spojencom. Dámy a páni, naši predchodcovia e, sa stretli pred viac ako 60 rokmi, aby zabezpečili, že 21. storočie a jeho najtmavšie kapitoly sa nezopakovali v ďalších storočiach. Tieto inštitúcie boli obrovským úspechom, ale teraz musíme spoločne čeliť novým výzvam tohto nového storočia. Svet sa zmenil, e, zmenil sa úplne a nevydaná krása sa zrodila. E, možno najväčšou hrozbou, ktorej teraz čelíme, je hrozba našim vlastným občanom, ktorú predstavujú neštátni zastupcovia a násilní extrémisti. Nechcem sa ani predstaviť, čo by sa stalo, keby dostali do rúk eh, zbranie masového ničenia. Takáto hrozba nepozná žiadne hranice. Žiadna krajina, bez ohľadu na to, aká je silná, aká je bohatá, aká dobre zorganizovaná alebo aká schopná, sa dokáže vyrovnať samostatne s touto hrozbou. Podarí sa to iba, ak budeme konať spoločne. A práve o to sa musíme snažiť. Nové právomoci, ktoré získal tento parlament vďaka Lisabonskej zmluve, vám dávajú ešte väčšiu úlohu v tomto úsilí aj väčšiu zodpovednosť. Vláda Spojených štátov a tento parlament sa snažia nájsť spôsob, ako čo najlepšie chrániť občanov bez toho, aby ohrozili základné práva, na ktorých stoja naše spoločnosti. Ja som si istý, že musíme a dokážeme aj chrániť našich občanov aj zachovať naše slobody. Od minulého roka, keď vstúpil do úradu, prezident Obama bráni našu ústavu, aby dosiahol ešte lepšiu úniu. Preto jeden z našich prvých oficiálnych krokov bol, že vypočúvacie praktiky, ktoré neprinášajú výsledky a ktoré nemôžu pokračovať, snažili sme sa ich zrušiť. Snažíme sa uzavretie e, strediska v Guantanamo Bay, ktorý je e, stelesnením nášho boja proti terorizmu. A chceme oceniť podporu, aj keď bola neľahká z vašej strany, ale napriek tomu ste nám ju poskytli v tomto našom úsilí. Venujeme sa tomu preto, pretože tak ako vy, aj prezident Obama aj ja chceme rozhodne zamietnúť e, tú voľbu medzi bezpečnosťou a našimi hodnotami. Myslíme si, že naše princípy sa ešte posilnia v tomto boji. Snažíme sa spoločne bojovať proti násilným extrémistom a zámer je v zmene ich zámer je v zmene našich hodnôt. Chcú zmeniť naše správanie 8 dní po útokoch z 11. septembra som povedal skupine tisícky univerzitných študentov v Spojených štátoch, že nesmú povoliť tragédii e, z septembra, aby zmenila ich životy, pretože presne toto teroristi chceli. Okrem toho som povedal, že Amerika nemôže samostatne riešiť e, tieto problémy. Tieto slova neboli vhodné len v tom čase, ale podľa mňa platia aj teraz pretože sú pravdivé. Nemusím vám hovoriť nič o európskej tradícii, ktorá je založená na ochrane občanov a tiež o záväzku, ktorý je založený na dodržiavaní dôstojnosti všetkých ľudí. My tieto práva máme zapísané v našej ústave, sú nespochybniteľné. A Chceme chrániť aj súkromný život ľudí, e, rovnako ako vy. Naša ústava a jej štvrtý článok chráni akýkoľvek zásah do súkromného života zo strany štátu. Ako jeden náš slavný právnik e, to označil, je to právo, aby bol každý sám sebou. Najvyšší súd Spojených štátov jasne povedal, že súkromný život je ústavne chránený a to veľmi zásadne. Podobne ako Európska únia, Najvyšší súd popísal toto právo ako vec osobnej dôstojnosti. Čo sa týka osobného prístupu, ja už 36 rokov počas svojej kariéry som obhajoval právo na súkromný život v Senáte Spojených štátov. Každoročne sa oceňujú organizácie, ktoré bojujú za občianske slobody. A každý rok ja aj prezident Obama sa venujeme týmto veciam. Nehovorím vám preto, aby som nejako vypichoval svoju osobu, ale hovorím o zanietení našej vlády bojovať za osobné práva. Keby som to teraz zmenil, tak by som zradil svoje presvedčenie, ktoré so sebou nesiem už eh, posledných 37 rokov eh, v, po výbore pre právne veci, ktorý má na starosti potvrdenie mm, právnych nominantov prezidenta. Ja ich eh, neustále označujem za najneobľobnejších advokátov práv na súkromný život. O týchto veciach sa musí rozhodnúť ešte predtým, ako osoba predstúpi pred súd. Prezident Obama a ja sa domnievame, že zásadnou úlohou vlády je chrániť občanov svojej krajiny a chrániť ich práva. Prezident Obama uviedol, že zachovanie našej krajiny je prvá vec, na ktorú myslí, keď sa ráno zobudí a posledná vec, na ktorú myslí predtým, ako zaspí večer. Ja predpokladám, že takto zmýšľa každý vodca na svete. právo na súkromný život, ale aj osobná bezpečnosť je tiež nenarušiteľným právom. A vláda, ktorá sa snaží presadzovať eh, tieto základné práva, koná v zmysle ochrany svojich občanov. Teda občania aj dnes, keď sme sa zhromaždili, naši nepriatelia využívajú akékoľvek nástroje eh, na to, aby urobili útok eh, ako v Londýne, Madride, v New Yorku a vo viacerých iných mestách na svete. Na to, aby sme ich zastavili, musíme využiť akýkoľvek nástroj, ktorý máme k dispozícii, či už je to v rámci právneho systému, v rámci informačných systémov, aby sme zachovali naše hodnoty. Bojujeme na viacerých frontoch Máme veľmi odvážnych eh, vojakov, ktorí nás zastupujú na eh, frontoch eh, v ďalekých krajinách, ale tiež bojujeme v, na finančných trhoch. Tento týždeň naše celné orgány na základe informácií, ktoré dostali k dispozícii, zabránili plánovanom útoku na Times Square v New Yorku, ako ste iste zaznamenali. Je dôležité, aby sme využili všetky možnosti, ktoré máme v legislatíve a zabránili takýmto útokom. A práve preto sa domnievame, že program na zistenie financovania terorizmu je rovnako dôležitý ako e, všetky ostatné programy na boj proti terorizmu. Vďaka nemu dokážeme e, vyšetrovať terorizmus na oboch stranách Atlantiku a dokážeme zachrániť mnoho životov Chceme zabezpečiť, aby sa osobné údaje využívali iba skutočne v prípade potreby. Ale chápem, prečo spochybňujete e, tieto veci, chápem vaše obavy. Musíme konať spoločne, aby sme sa dokázali vyrovnať s týmito hrozbami. Som si istý, že sa nám to podarí využiť nástroje, ale aj zabezpečiť súkromný život. Je dôležité, aby sme sa o to snažili spoločne a čo najskôr. Ja ako bývalý senátor v Spojených štátoch viem, aké neľahké je urobiť eh, rozhodnutia, ktoré reprezentujú eh, veľké výzvy a zároveň chrániť naše spoločné hodnoty. Eh, všetci musíte riešiť túto dilemu za každým, keď hlasujete, predpokladám. O čo dlhšie nemáme dohodu o programe na zistenie financovania terorizmu, o to väčšia je hrozba, o to väčšie je riziko. My nesieme zodpovednosť, musíme robiť všetko, preto aby sme chránili tých 800 miliónov ľudí, ktorých eh, reprezentujeme. Mali sme ne- nezhody v minulosti, ešte nás ešte čakajú nezhody, ale som si istý, že Spojené štáty a Európska únia dokážu sa vyrovnať s výzvami 21. storočia, tak ako v 20. storočí, ak budeme spoločne hovoriť, ak sa budeme navzájom počúvať, ak budeme k sebe otvorení a čestní. Dámy a páni, odvaha, k tej nás učil Winston Churchill a on tvrdil, že vyžaduje si odvahu postaviť sa a prehovoriť, ale odvahu si vyžaduje aj posadiť sa a počúvať. Dnes som tu hovoril len ja, ale môžete byť, si byť istí, že moja vláda, môj prezident a ja e, sme ochotní počúvať, sme ochotní počúvať našich spojencov, Dámy a páni, nie náhodou Európa je e, prvým cieľom mojej cezhraničnej zahraničnej cesty a nie náhodou už viackrát som sa sem vrátil po tom prvom raze. Spojené štáty potrebujú Európu a môžem zodpovedne povedať, že Európa potrebuje Spojené štáty. Potrebujeme sa teraz navzájom viac ako kedykoľvek predtým. Teda ja vnímam výročie, ktoré sa pripomína tento týždeň ako príležitosť na posilnenie väzieb medzi našimi krajinami, ktoré zaznamenali naši ľudia, keď bojovali za spoločné ciele. Dnes rovnako ako vtedy v boji za naše presvedčenie Európania a Američania sa pozreli vzájomne na seba predtým, ako sa pozreli na koľkoľvek iného. Teraz rovnako ako vtedy je nám cťou byť po vašom boku v nelakých úlohách, ktoré nás čakajú. Teda opäť hovorím neoblomne prezident Obama a Joe Biden veľmi silne podporujú zjednotenú, slobodnú a otvorenú Európu. Veľmi silne podporujeme to, čo vy predstavujete. Chceme vás podporiť a chceme vás uistiť, že sme po vašom boku nech vás Boh požehná. Uh, Ďakujem pekne, pán viceprezident. Toto bol výborný základ pre našu spoluprácu v budúcnosti, pre naše budúce diskusie. Ako ste povedali, počúvať a vzájomne diskutovať, to je veľmi zásadné. Chcel by som sa vám poďakovať za to, že ste zopakovali eh, tie slova, ktoré ste spomenuli minulý týždeň Európa potrebuje Ameriku. Spomíname si na 20. storočie, Prvá svetová vojna, Druhá svetová vojna, železná opona. Bojovali sme bok po boku a dosahovali úspechy a vybudovali demokraciu. A vy ste dnes dodali aj to, že Amerika potrebuje Európu. To si budeme pamätať. Toto je dobrý začiatok nášho partnerstva a spolupráce. Ďakujem ešte raz, pán viceprezident.